Eh, Takže pokračujeme s hlasovaním. Správa Rivazi. Spravodajky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ctení kolegovia. Ide tu o správu, ktorá sa týka kontroly radioaktívnych látok vo vode, ktorá je určená na ľudskú spotrebu aby sa zabezpečila konzisten- konzistencia textu so službami Európskeho parlamentu, a európskymi skupinami, tak by som chcela urobiť technickú úpravu, pokiaľ je pozmeňujúce návrh číslo 2 a ide tu o to, že by sme tu mali nasledovný text po uznesení národných parlamentov a z pohľadu regionov. Takisto som sa chcela poďakovať za to, že ste mi dali slovo, aby som to mohla takýmto spôsobom predniesť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Máme tu 56 pozmeňujúcich návrhov, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh komisie, kto je za, kto je proti. Chcela by som požiadať všetkých, aby zdvíhali ruky, pretože to nie je celkom jasné, kto je teda za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A Teraz menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. Prijaté. Nech sa páči, pani spravodajkňa, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za dôveru. A chcela som požiadať komisiu, aby svoju správu predložila aj národným parlamentom, Európskemu parlamentu, ako aj výboru regionov, aby sa začal legislatívny proces porozhodovania. To, čo navrhuje Európska komisia, nie je v súlade s legislatívnym a demokratickým postupom a väčšina členov ma v tomto zmysle podporila. Táto správa sa týka kontroly radioaktívnych látok vo vode určených na ľudskú spotrebu, to znamená, ide tu o verejné zdravie a toho by, na tom by mal byť zúčastnený Európsky parlament a preto európsky občania majú právo na diskusiu a na demokratické hlasovanie. Ide tu o to, že či sme za alebo proti nukleárnej energie, či sme proti radioaktívnym látkam alebo nie. Ide tu skutočne o to, aby sme našli ten vhodný právny základ, a tým sa už dostávam k záveru. Ctení kolegovia, potrebujeme rozhodnúť na základe Lisabonskej zmluvy číslo 192. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som dala slovo pánovi komisárovi Rénovi, hovorí pani predsednička, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, význam tohto okomíhu a tohto hlasovania pre hospodárskú budúcnosť e, Európy e, nie je možné mm, dostatočne e, zdôrazniť. Spolu so 6 balíčkom títo dve nariadenia nás e, e, stavia o krok bližšie k skutočnej hospodárskej menovej únii. Chcel by som e, využiť príležitosť a poďakovať všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom, všetkým europoslancom a poslankyňam, všetkým tým, ktorí ste neunavne spolupracovali s komisiou a s predsedníctvami, s tým, aby sa to mohlo uskutočniť. Ďakujem vám všetkým za viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré ste predložili častokrát e, tak, že ste rozhodne na tom trvali, niekedy aj tvrdohlavo. A to všetko umožnilo vylepšiť a posilniť e, tieto návrhy e, počas celého legislatívneho procesu. Dovolím si povedať, že ak e, by 6 e, a 2 balíček boli e, k dispozícii počas zavedenia e, Eh, eura, potom by táto kríza nedosiahla uvedený rozsah. V každom prípade umožnili by nám prekonať túto krízu podstatne eh, rýchlejšie aj s menšími finančnými a sociálnymi nákladmi. Dnešným eh, hlasovaním preukazujete všetky prínosy fungovania komunitárnej metódy. Keď sa dívame späť na našu reakciu na krízu, keď e, vnímame dnešné hlasovanie a vyhlásenie komisie o fonde, môžem e, si iba e, poprieť, aby rada viedrila svoju podporu ešte na jar roku 2010, pred tromi rokmi. Mám na mysli e, kľúčový, e, e, kľúčovú schôdzu ECOFINu 8. 9. marca roku 2010, keď komisia počas krízy navrhla vytvoriť jednotný mechanizmus finančnej stability, ktorý bude založený na zárukách európskeho rozpočtu vo výške 60 miliard eur a potom na ďalších zárukách nad tento rámec to by e, znamenalo e, obrovský e, nástroj, ktorý by nám umožnil si zdolať krízu, čo sa stalo až po intervenciách ECB a ďalších iniciatívach. Namiesto toho máme podstatne menej účinný ESF, ktorý iba minulý rok sa dostal do stavu dobre kapitalizované inštitúcie SM Dovolím si tvrdiť, že naša reakcia na krízu by poskytla lepšie, rýchlejšie výsledky pre našich občanov, pokiaľ by pôvodný návrh komisie z jary 2010 sa stretol s pochopením členských štátov. Avšak v tom čase doba nebola vhodná. you. Vážená pani predsednička, dovolte mi, aby som ukončil. Ďakujem pekne, som vám za to veľmi vďačný, aby e, zámery komisie boli jasné. Pokiaľ ide o následné kroky, chcem e, v mene komisie vyhlasiť nasledovné a poprosím vás o trpezlivosť. A ospravedlňujte ma za to, e, že hovorím veľmi zdlhavo čo nie je pre mňa obvyklé, ale ide o veľmi e, komplexné riešenie, ktoré e, je pomerne zraniteľné. Potom, ako e, návrhy komisie v súvislosti s dvojbaličkom budú schválené, komisie hodlá z krátkodobého hľadiska urobiť hlubšiu skutočnú Európsku menovú úniu, tak ako to uvádzame v návrhu krátke dobe kroky trvaním 6 až 12 mesiacov e, e, v súlede s návrhom e, komisie a v dobe perspektíve fond redemčný fond Morovací fond tiež bude zahrávať dôležitú úlohu. Takýž toho, pokiaľ ide o kroky vzájomnej záruky e, e, za rizik, e, títo sa musia realizovať spolu s vyššou fiskálnou disciplínou finančnej regulácie, zodpovedná fiskálna politika a ostatné nástroje musí byť podporené príslušnou politickou integráciou, ktoré, ktorá zabezpečí politickú legitimitu a zodpovednosť. Komisia zriadi expertnú skupinu, ktorá bude e, posudzovať možné prínosy, rizika, požiadavky a prekážky v otázke e, e, náhrady národných zárok za dlh s spoločnými zárokami vo forme umorovacieho fondu a euro dlhopisov. Táto skupina bude analyzovať aj možné právne ustanovenie e, otázky finančnej architektúry a prípadne potrebné doplňujúce rozpočtové a iné rámce. E, demokratická zodpovednosť e, bude v stredobode pozornosti. Táto skupina bude zohľadňovať pokračujúcu sa reformu e, princípov e, ekonomického rozpočtového riadenia a bude zvažovať možnosť uplatnenia príslušných nástrojov. Táto skupina bude osobitne e, vnímať implementáciu dvojbalička ESM a ostatných relevantných nástrojov Počas svojich analýz e, e, skupina bude zohľadňovať e, udržateľnosť verejných financií, otázke vyhybania sa morálnych rizik a bude sa venovať ostatným kľúčovým otázkam, napríklad finančnej stabilite, finančnej integrácii a menovej politiky a mechanizmov jej realizácie. Členovia skupiny budú odborníkmi v otázky práva finančných trhov, riadenie štátneho dlhu, a záverečnú správu e, komisia bude musieť predložiť komisii na neskôr v marci 2014. Komisia vyhodnotí túto správu a v prípade, že to bude považovať za potrebné, predloží príslušné návrhy ešte pred uplynutím svojho mandátu. E, preskúmanie ďalších možností v rámci preventívneho smeru e, za pre pokladu určitých e, podmienok, napríklad realizácii jednorazových investičných programov a na základe e, e, trvalej udržateľnosti verejných financií členských štátov. Mm, to sa uskutoční na jar a v lete tohto roku v súvislosti s, s zverejnením kalendára konvergencii smerom k stredodobým cieľom potom, ako sa e, rozhodne o ďalšom viacročnom finančnom rámci Európskej únie. A ešte pred koncom tohto roku komisia predloží nasledovné návrhy e, na doplnenie existujúceho rámca od hospodárskeho riadenia. Opatrenia, ktoré zabezpečia e, väčšiu koordináciu ex ante dôležitých politických reforiem, tempa konvergencie na poskytnutie finančnej podpory eh, na účely včasnej implementácii štrukturálnej reformy na podporu dlhodobo držateľného rastu. Vážené dámy, vážení páni, eh, ja nechcem zasahovať do parlamentných postupov, Takže záverom. Dovolte prosím dokončiť pánovi komisárovi svoj príhovor, aby predstavil závery, ktoré tu prezentuje. Rokovací poriadok e, stanovuje jasne, že komisár dostane slovo a preto si ho vypočím až do konca. Uh, Nový systém bude e, v súlade s e, komunitárnou metodou, bude e, vychádzať z existujúcich postupov kontroly, bude sklbovať politiku integrácie a finančnej podpory a bude respektovať všetky princípy, ktoré znamenajú, že väčšia zodpovednosť znamená väčšiu solidaritu. Osobitne pôjde o posilnenie kapacity členských štátov poradiť si s asymetrickými šokmi. Tento nástroj e, bude slúžiť e, e, pre posilnenie fiskálnej kapacity komisie. Navyše vyhlásuje, že bude promptne a komplexne pokračovať vo svojich plánoch boja proti daňovým únikom v súlade s ustanoveniami smernice s akčným plánom a opatreniami a návrhmi komisie v súvislosti s balíčkom o zamestnanosti a sociálnej oblasti. Niektoré z týchto prvkov e, sa dostanú do zápisnice. Pôjde o e, celkový záväzok e, komisie, vážená pani predsednička, ctení poslanci. E, dúfam, že e, toto vyhlásenie poskytlo dostatočne jednoznačný e, názor o zámeroch komisie a dúfam, že budete môcť schváliť dvoj balíček ešte predtým, ako Európska rada ukončí svoje rokovania, čo bude veľmi dôležité pre hospodárske budúcnosti Európy. To je dôležitý krok e, v našej spoločnej e, ambícii vytvoriť skutočnú Európsku menovú úniu na prospech všetkých občanov. Ďakujem za láskavú pozornosť, za prejavy podpory a za e, dôveru. Bene, concentratevi sul voto adesso. Relazione... Ďakujem pekne a teraz by sme sa mohli vrátiť k hlasovaniu. Ide tu o správu Jean-Paul Gozesa. Máme tu pozmete na 83, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrh komisie, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A menovité hlasovanie o legislatívnom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pán Leichtfried, faktická pripomienka, dúfam, že to je. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedničkách. Nechcel by som kritizovať pani predsedničku, ale robil som si iba starosti, že či niektorí páni tu v miestnosti skutočne dostoja tomu nervovému zaťaženiu poslaneckej práce a chcel by som vás požiadať, aby sa im skutočne nič nestalo počas nášho zasadnutia. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne za túto pripomienku. Áno. Ďalej tu máme správu Ferreira. Pozmeňujúci návrh 83, kto je za, ďakujem, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrh komisie, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté menovité hlasovanie o legislatívnom návrhu. Nech sa páči, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A je to prijaté. Teraz správa Lamberts, Európsky fond rizikového kapitálu. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté Návrh komisie, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté a menovité hlasovanie o legislatívnom závere. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Takisto je to prijaté. Faktická pripomienka. Nech sa páči, mám faktickú pripomienku. Ja by som chcela pripomenúť kolegom a kolegyňam dnes, že sme v Európskom parlamente, že nie sme nejakou arenou boja v blate a ja som skutočne prekvapený, že sú tu ľudia, ktorí vykrikujú, smejú sa, búchajú rukami. Prosím vás, majte trochu rešpektu. Toto je hlavná arena pre demokraciu v Európskej únii. Bene, relazione Okuni. Ďakujem. Správa pani Okony. Poďme si návrh číslo 3. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh komisie, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A menovité hlasovanie o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz prejdeme správe Moran Šartie, vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, budem veľmi stručný. Chcel by som povedať, že potrebujem určité objasnenie. Možno sa to týka iba tej písomnej podoby toho textu, ale tu v úvodnom ustanovení C sa uvádza, a preto sme chceli hlasovať, že kríza dlhov ktorá je vlastne kríza úverov, že je to začiatkom tej celej kríze, ktorú tu máme, že tú katastrofu spôsobili ľudia. Pani predsednička, parlament sa teda usiluje o to, aby to, o čom tu hlasujeme, bolo skutočne dôveryhodné z očí voči našim voličom. A tu sa hovorí, že táto kríza, ktorú tu máme, je zavenená ľuďmi a mi sa to aspoň zdá trochu smiešné, pretože takisto si tu vážime viaceré významné osobnosti, ako je Katrin Eštonová, alebo pani Merkelová, ktoré sa skutočne snažili urobiť nejaký pokrok v tejto oblasti, ale ja by som sa chcel spýtať, že to, čo tu je napísané, je to chyba, alebo je to skutočne iba tak, ako to vnímam ja. Ďakujem. Odsek 1, to je za prvá časť, proti, zdržali sa prijaté. Teraz druhá časť, kto je za,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 a je to zamietnuté. Úvodné stanovenie D, kto je za, nikto, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné stanovenie I, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Úvodné stanovenie K, kto je za, proti, musím si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie 2ITV, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz menujte hlasovanie takto po zmenenom ustanovení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz prejdeme v správe Liotard, ostrávanie rodových stereotypov VU. E Máme tam odsek 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie ohľadne odseku 13. Končím hlasovanie. prijaté. 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 17, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je, musím si to overiť, takže overujeme si prvú časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie,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 prepáčte, 32. Takže kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 40, kto je za, to si musíme overiť. Prosím vás, zdvíhajte ruky, poprosím vás. Odsek 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz odsek 41, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Musím si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aprováto. seconda parte. Je to prijaté, teraz druhá časť 41. Áno, nech sa páči. Vážená pani predsednička, je tu viacero ľudí, ktorí sú nespokojní, ako ste postupovali pri čísle 32. Mohli by sme overiť e, odsek 32, poprosím vás. Ale samozrejme môžeme si to overiť. Takže odsek číslo 32. A urobím elektronické hlasovanie. Odsek 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Takže kde sme to boli? Teraz sme na druhej časti odsekov číslo 41. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Odsek 42. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 49. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 51. časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 51, kto je za, proti, je to zamietnuté. Musíme si to overiť, overujeme si Odsek 51. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 67, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie je prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie K, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale môžeme si to overiť, ak si to želáte. Nech sa páči, overím si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, bolo to zamietnuté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 Overujeme úvodné ustanovenie P, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie dvojité V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to. Úvodné ustanovenie V, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. Takže návrh ako celok, kto je za, kto je proti, zdrali sa prijaté. Teraz prejdeme k správe Kosta, Silvia Kosta, situácia žen v Severnej Afrike. Odsek 20. Chceme si overiť posledné hlasovanie? Áno. Takže posledné hlasovanie správy Liotar. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A teraz prejdeme k hlasovaniu o správe Kosta, situácia žen v Severnej Afriky. Zdvíjajte ruky, začíname odsekom 20, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté odsek 22 Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz menovité hlasovanie o druhej časti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté.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 a návrh ako celok, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pokiaľ ide o správu Tyrolien, financovanie spolupráce s africkým, karibským a tichomorským štátmi, menovité hlasovanie ohľadne odseku 15, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Ocek 17, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, Dáme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 23, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Musím si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. A tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Menovité hlasovanie o návrhu na uznesenie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Takže teraz môžeme prejsť práve Rosy. Odsek 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa a je to prijaté. A teraz uznesenie ako celok, kto je za, kto je proti, zdržali sa a je to prijaté. technical problem. Just a moment. Je tu taký menší technický problém, ako my prosím. Try again doesn't Takže ešte raz sa stále to nefunguje. Yes, thank you. Ďakujem pekne. Pani predsednička, predtým som chcela urobiť jednu otázku ohľadom postupu. Som rád, že pán komisár je stále prítomný a možno, že pána komisára by zaujímala toto vyhlásenie. Nemám problém v súvislosti s tým, že komisie ešte pred hlasovaním sa môže rozhodnúť o krátku, pre krátku poznámku, ale e, v tomto prípade je očividné, že pán komisár mal veľmi e, dôležitú myšlienku, veľmi komplikovanú a bola by som rada, keby e, pán komisár predsa len počúval. Totiž, keď e, komisia má nejaké e, dlhšie vyhlásenie ešte predtým, ako e, sa predseda pokusí o hlasovanie, treba v programe rokovania vytvoriť na to časový priestor s tým, aby pán komisár alebo komisárka mohli predstúpiť pred parlament, či už včera alebo dnes ráno, a vysvetliť, o čo ide. A preto som žiadala o určitú e, procesnú poznámku. Dúfam, že komisie sa s tým stotožní. Krátko, krátke jednominútové vystúpenie to nie je problém, ale to bolo veľmi komplikované vyhlásenie a potom sa stretávame s veľmi nevhodným správaním, čo je naozaj zlé, ale aj celý parlament je frustrovaný. Ďakujem pekne, že ste mi umožnili to vysvetliť, pani predsednička. Ďakujem. Um vážená eh, eh, pani Foster, ďakujem. Eh, komisia a parlament dosahli dohodu v tomto smere a ako viete, komisia má právo osloviť parlament a práve preto a presne toto učinil pán komisár a tu nie sú žiadne časové obmedzenia, aj napriek tomu, že pán komisár hovoril zhruba 10 minút. Takúto dohodu sme dosiahli a jednoducho sme to e, rešpektovali. Pán Bereš, a vy ste chceli sa vyjadriť? Vážna pani predsednička, chcel by som reagovať na to, čo povedala pani kolegyňa, totiž pán komisár, ktorý stále je prítomný, bohužiaľ e, e, e, výzva, ktorú chcel povedať, mm, neodznela tak, ako bolo, ale toto vyhlásenie bolo súčasťou dohody a preto je bolo veľmi dôležité, aby vyhlásenie sa urobilo verejne v parlamente práve počas hlasovania. Výborne, ďakujem pekne a teraz pristúpime k vysvetľovaniu hlasovania.